mi podali žiadosť na zrušenie imunity pána Teodorosa Zagorakisa a príslušné nemecké orgány mi dali dve žiadosti o zrušenie imunity pána Uda Fojta. Podľa článku 9 e, tieto žiadosti budú posunuté na výbor pre právne záležitosti.